Ďakujem, pani predsednička, vážení e, členovia výboru. Ďakujem vám za pozvanie, aby som mohla e, prehovoriť na tomto fóre dnes do poludnia o e, nedávno zverejnenom stanovisku, ktoré sa týka článku 33.2 dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím a zameriavame sa hlavne na to, ako sa to odráža v kontexte Európskej únie a ako sa to odráža na fungovaní európskeho rámca na ochranu, e, potvoru a monitorovanie e, týchto ľudí. E, toto stanovisko vychádza z požiadaviek článku 33.2 s ohľadom na e, kontext Európskej únie. E, zameriava sa samozrejme na právne otázky, kto by mal spadať do toho rámca, ako by sa ten rámec mal vytvoriť, ale takisto e, sa zameriava na tú praktickú stránku aplikovania a uplatňovania. To znamená, čo treba robiť v rámci tomto rámci a ako to treba robiť. Tento, toto stanovisko je samozrejme Mm, výsledkom požiadavky Európskeho parlamentu. Pôvodne to e, vyšlo z tohto výboru a my sme radi, že sme mohli prispieť e, aj e, s právnym poradenstvom mm, v tejto dôležitej otázke. Dúfame, že stanovisko môže podporiť aj prebiehajúcu prípravu správ o implementácie CRPD s zvláštnym zreteľom na e, pripomienky výboru CTPD zverejnené v septembri minulého roka. Už ste určite veľakrát počuli o dôležitosti dohovoru z hľadiska zahrnutia e, telesného postihnutia do e, problematiky ľudských e, práv. A ide o to, aby postihnutí občania sa mohli plne zapojiť do spoločenského života. A to, čo je zakotvené v dohovore, sa pre týchto postihnutých občanov v Európskej únii stáva realitou. Sú tu požiadavky, záväzky, angažma rôznych e, zainteresovaných strán, ale v prvom rade e, je dôležitý e, tento európsky rámec na podporovanie, presadzovanie a monitorovania, uplatňovania dohovoru. Tento rámec je veľmi dôležitý pre Európsky parlament aj pre FRA, pretože my sme súčasťou tohto súčasného rámca. Chcela by som sa teraz e, zamerať na štyri príklady e, toho, čo podľa e, názoru FRA je potrebné, aby sme plnili v plnom rozsahu dohovor, pokiaľ ide o status a fungovanie európskeho rámca. Poprvé, pokiaľ ide o právny základ tohto rámca, treba zabezpečiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť podľa FRA e, právne záväzný akt zverejnený v úradnom vesniku Európskej únie by mal e, poskytovať právny základ pre tento rámec. E, to môže mať rôzne podoby. Jedna z možností by mohla byť revízia súčasného kódexu správania, kde sa definujú fokálne body a úlohy výboru CRPD E, ďalšia možnosť je medziinstitucionálna dohoda a tretia možnosť by mohla byť rozhodnutie, ktoré by objasnilo jednotlivé prvky toho základného fungovania tohto rámca. Jedna z vecí, ktorú by mohol takýto právny akt objasniť, je zloženie a zostavenie tohto rámca a som si istá, že súčasne, že viete, že sú, v súčasnosti zost, sa skladá zo štyroch organizácií Európsky parlament, Európsky ombudsman, Agentúra pre základné práva a Európske fórum pre e, ľudí s postihnutím. A v rámci tohto e, Európsky ombudsman a agentúra pre základné práva môžu e, fungovať v rámci e, nezávislého mechanizmu v rámci tohto rámca, ako to vyžaduje dohovor. Ďalším dôležitým prvkom tohto zloženia odráža aj e, parížské princípy, pokiaľ ide o vytváranie a fungovanie národných inštitúcií pre ochranu ľudských práv. Tam ide o pluralizmus a zapojenie rôznych aktérov a zainteresovaných strán do e, procesu riadenia diverzita jednotlivých e, spoločenských skupín a faktorov e, pri e, uplatňovaní dohovoru je takisto dôležitá. Jedným z faktorov, jedný, jedným z prvkov tohto pluralizmu je vytvorenie poradného výboru, kde by takisto boli v rámci tohto rámca zapojení rôzni aktéry. Tretí kľúčový prvok tohto stanoviska sa zameriava na úlohy tohto rámca a to možno rozdeliť do troch, na tri oblasti. E, podpora, ochrana a monitorovanie. A e, FRA je toho názoru, že hlavné prvky týchto troch oblastí možno takisto definovať v rámci právneho základu. Pokiaľ ide o propagáciu podporu, e, je veľa typov aktivít, ktoré už sa aj realizujú realizujú ich rôzni členovia rámca, napríklad e, vytváranie kapacít, e, školenia, e, preskúmavanie existujúcej legislatívy a návrhov zákonov z hľadiska súladu s CRPD a takisto podpora a pomoc Únii pri uplatňovaní dohovoru. Po druhé, pokiaľ ide o ochranu, je možné preskúmať e, a riešiť sťažnosti, e, robiť prieskum, zbierať údaje, ako aj e, robiť prieskumy a šetrenia, to je dôležitý prvok, a vypracúvať správy, ktoré sa týkajú jednotlivých aspektov uplatňovania CRPD. Pokiaľ ide o monitorovanie, opäť e, zber a analýza údajov, to zohráva dôležitú rolu spoločne s e, štúdiom, so štúdiom ukazovateľov a referenčných hodnôt, e, pokiaľ ide o uplatňovanie dohovoru mm, a samozrejme oblasti, kde mm, dochádza k nejakej stagnácii alebo zhoršeniu v priebehu doby. Okrem toho je dôležité aktívne zapojenie tohto rámca do procesu preskúmavania mm, mm, výboru CRPD. Tam ide takisto o posudzovanie e, toho, ako e, Európska únia uplatňuje dohovoru. A ten štvrtý prvok e, a sa týka niektorých úloh poskytnutie zdrojov na to, aby vôbec rámec mohol mm, robiť svoju prácu primeraných zdrojov. Tu sa práve primeranosť týchto zdrojov e, zdôrazňuje a, a to aj vo vyjadrení výboru vo svojej záverečnej správe o implementácii dohovoru. Tam, kde právny akt jasne stanovuje niektoré tieto základné úlohy, tam je FRA toho názoru, že treba posúdiť, či predstavujú nové ďalšie e, úlohy pre e, členov e, rámca um, tohto rámca a či budú vyžadovať ďalšie zdroje. Takže čo by malo nasledovať? Výbor CRPD teda zhrnul svoje Mm, základné e, postrehy v tomto e, stanovisku a e, týka sa to implementácie a monitorovania. To sú tie záverečné mm, postrehy, zhrnutia a dúfame, že ten, toto stanovisko bude zapadať do nasledujúcich eh, činností, eh, ktoré súvisia s odporúčaniami eh, ohľadom článku 33.2. Aby Európska únia skutočne plnila to, čo vyplýva z CRPD a to aj z hľadiska rámca pre monitorovania, to je veľmi dôležité. Ten rámec na monitorovanie a chránenie alebo presazovanie e, uplatňovania e, dohovoru, e, to bude, to znamená, alebo je to dôkazom toho, že Európska únia berie túto, tento dohovor vážne. A teraz je veľmi vhodná chvíľa na to, aby sme mohli vyslať e, signál, že Európska únia je odhodlaná efektívne uplatňovať a monitorovať e, vykonávanie dohovoru. Ďakujem vám. E- Ďakujem. A slovo, slovo dostane Marek Plura, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať eh, nadácii za to, že predložila toto stanovisko a eh, chcel by som teda predniesť eh, niekoľko pripomienok aj v mene kolegu Adama Kozova, ktorý momentálne na konferencii v New Yorku, konferencii strán dohovoru. Musím povedať, že som trošku sklamaný z toho, čo tu teda bolo pripravené na základe odporúčaní parlamentu, pretože sme chceli e, veľmi jasne sme to transparentne prezentovali, ale predsa len niektoré časti nás teda znepokojujú. Myslíme si napríklad, že e, chýba hĺbková analýza, e, ktorá bola predložená Európskym parlamentom a teda nebol to len petičný výbor, bol to iba pre zamestnanosť, e, občianské práva a tak ďalej, ktoré teda prezentujú, e, reprezentujú parlament a je to na strane 18, 26 a 27. A myslíme si, že je to naozaj e, taký zaražajúci prístup, a, a musím povedať, že je to interné rozhodnutie komisie konať týmto spôsobom v tejto oblasti a nie je mi jasné, prečo e, sa to takto veľmi svojvoľne rieši. A myslím si, že to, čo sa tu prezentovalo, sa sústredí najmä na úlohu agentúry pre základné práva. A s tou pri všetkej úcte voči agentúre si myslím, že je to teda mm, mm, nepostačujúce. A tak, Adam Kosa, ako aj ja kriticky nazeráme na túto správu. A ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem. A slovo pani Brinky Vyčuté. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja chcem poďakovať eh, agentúre pre základné práva za stanovisko k usporiadaniu monitorovania eh, CPRT v EÚ. A eh, pokiaľ ide o štruktúru európskeho rámca, Chcem podporiť eh, kolegu Pluru. A musím povedať, že stanovisko FRA k úlohe Európskeho parlamentu ma trošku znepokojuje a nemôžem to v žiadnom prípade podporiť. Agentúra veľmi dobre vie, že Európsky parlament nie je toho názoru, že Európska komisia alebo rada eh, rozhodujú o úlohe parlamentu v monitorovacom rámci EU. E, to sme spomínali v e, uznesení, ktoré sme prijali v maji 2015. A ja som presvedčená, že Európsky parlament je e, plnoprávnym členom siete EÚ a preto má právo urobiť svoje vlastné rozhodnutie o tom, ako si usporiada svoju prácu a aké výbory sa vyberú na to, aby reprezentovali parlament v monitorovacom rámci EÚ, čo sa týka implementácie CPRD. Máme už rozhodnutie, že výbor PETI na to nepostačuje. Výbor EMPL a výbor e, LIBE, ako aj výbor pre sociálne veci sa na to musia podielať a som presvedčená, že v budúcnosti sami budeme sa rozhodovať o reprezentácii Európskeho parlamentu v monitorovacom rámci EÚ. Takže toľko e, moje e, môj príspevok v tomto čase. Ale chcel som ešte raz vysvetliť, že Európsky parlament je nezávislou štruktúrou a rozhoduje sa samostatne o tom, ktoré e, výbory ho budú reprezentovať. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. A slovo má pani Kuneva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené kolegyňa, kolegovia, na úvod by som chcela zablahoželať organizácie k práci. Mm, publikuje veľmi zaujímavé dokumenty. A neviem, prečo ich nejak lepšie nezohľadňujeme. Ja by som sa chcela s vami podeliť o svoje vlastné e, názory na legislatívu. Dokument, ktorý tu bol dnes predložený, v podstate hovorí na nešťastie e, také samozrejmosti, som tej práce, ktorú robíme my v Európskom parlamente, ale z nášho každodenného života vidíme, že Európska únia a komisia obzvlášť a rada, keď majú implementovať skutočne sociálne politiky, tak, e, tak povedať, trošku obchádzajú tú tému. Nemali by sme stať v takejto, sa ocitať v takejto situácii, Nemali by sme to teda vnímať ako niečo novátorské alebo úžasné, keď sú nejaké medzinárodné dohovory, ktoré už EU podpísala, ale iné veci sú ponechané na členské štáty. Uh, takže zatiaľ neboli prijaté žiadne kroky, Eh, aby sa zabezpečilo, že sa teda príjmu potrebné opatrenia. Obávam sa, že komisia nepristúpi k žiadnej uh, serióznej legislatíve v tejto veci. A povedala by som, že je to minimálne teda pokrytecké, pretože keď hovoríme o fiskálnej politike, Komisia sa nepohňa ani o kúsok, ale teraz, keď hovoríme o otázkach súvisiacich s ľudskými právami, tak e, je tu mnoho administratívnych výhovoriek. V podstate e, to, čo tu vlastne prechádza, je, že spoločná politika sa nedá implementovať. No je tu teda riziko, že dohovor OSN sa implementuje len ako nejaká možnosť a bude to ponechané na tie bohatšie členské štáty EÚ. Potreba uh, záväzných aktov uh, e, EÚ e, zo sebou prináša potrebu legislatíve nielen na to, aby, zaviaza, aby boli členské štáty zaviazané a uh, vlastne uh, prinútené prijať potrebné kroky a opatrenia. Ale ide aj o prijatie rôznych činností, ktoré by zapadali do európskeho rámca, ktorý by v tejto veci mal existovať, tejto otázke. Napríklad je to otázka kompetencií, právomoci, keď eh, takí členovia sa do toho zapoja, koľko ľudí s postihnutím sa do toho zapojí napríklad. A ja si myslím, že je dosť jasné, že musíme tu vyvinúť tlak, aby sme zabezpečili, že sa príjme legislatívna iniciatíva na strane komisie. A takisto si myslím, že čo sa týka základných práv, tak je potrebné Mať tu rôzne kontaktné miesta v každej vláde, ale takisto sú potrebné nezávislé mechanizmy, aby sa zabezpečilo, že na národnej úrovni, ehm, čo sa v dohovore e, dohodne, aby sa e, implementovalo naozaj všade. No a neviem, ako krajiny, ako je Grécko, kde e, ten mechanizmus e, sociálnych služieb a e, služby pre osoby s postihnutím padli na oltár úsporných opatrení, ktoré nám teda vnúcujú veľmi prísne fiškálne opatrenia. Kolegovia, buďme úprimní, dohovor o osobách s mm, postihnutiami a podobné dohovory, ktoré chránia ľudské práva, nebude nikdy implementovaný, ak nezastavíme túto e, strašnú politiku úspor, lebo nie je možná harmonická implementácia e, celej EÚ, pokiaľ takéto obrovské nerovnosti pretrvávajú medzi e, ekonomikami členských štátov EÚ. A na záver, veľmi stručne, e, chcem spomenúť ďalšiu dôležitú otázku. to je k tomu európskemu implementačnému rámcu. Tu sa hovorí, že potrebujeme web stránku, ktorá by mala byť e, pravidelne aktualizovaná, aby e, sa e, zobrazovala implementácia dohovoru, aby tam boli informácie a mal by to byť prototyp ako web stránka, malo by to byť prístupné osobám s postihnutiami, Čiže nejako web stránky iných európskych orgánov, kde niekto, kto má napríklad e, zrakové postihnutie, má problémy si to prečítať. Všetky tie informácie musia byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie a aj nejakým e, v takej forme, ktorá bude zodpovedať potrebám osob s postihnutiami. Takže na záver chcem povedať, že čo sa týka implementácie tohto výborného dokumentu, dohovoru OSN o právach osob s postihnutím, myslím si, že je to kľúčovým testom pre EÚ. Ak to nebude univerzálne všeobecne implementované rovnakým spôsobom v celej EÚ, tak e, obetujeme práva osôb s postihnutiami. Budeme mať ekonomiku, ktorá pracuje proti ľuďom a ich právam. Ale ak sa nám to na druhej strane podarí e, skutočne implementovať tento dohovor, tak som presvedčená, že to bude obrovský krok k skutočne sociálnej Európe. Ďakujem. Ďakujem. Je tu niekto za komisiu? Nech sa Áno, chceli by ste sa vyjadriť k tejto silnej kritike, ktorú ste tu zaznamenali. Áno, kolegovia sú tu a chceli by sa ujať slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem aj za uh, eh, reč, vystúpenia rečníkov. Veľmi dobre sme si to zaznamenali. Bohužiaľ, naši experti uh, na túto oblasť dnes nemôžu byť, pretože sú v New Yorku na konferencii strán, ako sa už spomínalo, takže zabezpečíme, aby všetky vaše e, pripomienky e, im boli odozdané a zohľadíme to pri ďalšej práci. Ďakujem. And Madam Stickings. Pani Stickings, máte niečo, čo by ste chceli doplniť po tejto rozprave? Nech sa páči. Um, thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem tiež za uh, pripomienky. Začnem s tým, čo povedala pani Kulneva o web stránke. Web stránka pre tento uh, rámec už bola vytvorená momentálne, je k dispozícii Mm, v agent, ako časť z web stránok agentúry pre základné práva, ale bolo to samozrejme spoločnou aktivitou celého e, rámca. A čo sa týka mm, dostupnosti web stránky, je tam uh, verzia uh, v znakovom jazyku, teda uh, poskytnutých informácií takisto ľahko čitateľná verzia a celá tá web stránka má štruktúru takú, aby zodpovedala štandardom VHG2.0. Ak samozrejme zistíte, že niektoré časti sú menej dostupné, tak vám budeme veľmi vďační za akékoľvek reakcie, aby sme na to mohli popracovať. Čo sa týka ďalších bodov ohľadne zastúpenia parlamentu v, rám, v tomto e, rámci, myslím, že predstava alebo myšlienka toho právneho základu je, že chceme dať väčšiu jasnosť členom zloženiu, úlohám, činnostiam tohto rámca, najmä vzhľadom na spomínané zmeny v zložení tohto rámca, ktoré sa udiali od tej pôvodnej noty, ktorú rada akceptovala v roku 2012. Takže eh, stiahnutie komisie, zahrnutie výborov, vrátanie tohto výboru do tohto rámca to za sebou prinesie aj e, aktualizovaný právny dokument, aby sa zohľadnili tieto zmeny. No a popri tom, samozrejme, e, to nebude mať žiadny dopad na nezávislosť parlamentu, ale dá to tomuto dôležitému orgánu, ktorý e, má teda dôležitú úlohu, dá mu to právnu jasnosť a udržateľnosť, ktorá bude dobrým základom jeho práce, aby teda chránil a monitoroval e, implementáciu e, tohto dohovoru. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Obyčajne nie sme až takí tvrdí v našich rozprávach, e, ako sme boli pri tejto veci. Takže tešíme sa na ďalšie kontakty a diskusie o tejto téme. Nuž a týmto chceme poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa na tom podielali. A pôjdeme k bodu 16 na programe. Ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie roku 2017 až 2020. Mm, ak je tu teda pani McCarthy za komisiu, tak sa môžete ujať slova. Ak chcete nás voviesť do problematiky. No one is here. Nie je tu nikto. Nikto sa nechce ujať slova. Hmm? Okay, then we'll give uh, the floor to the... Dobre, Takže slovo dostane pán spravodajca Čava Šugor. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem vyjadriť svoje uspokojenie, e, sledujúc tie, ten silný dôraz na otázky e, zamestnanosti a e, sociálnu dimenziu, teda v tých posledných odporúčaniach Európskeho semestra a je naozaj kľúčové, aby sme implementovali štrukturálne reformy aj v oblasti zamestnanosti. Ako povedala pani komisárka Tyson tento týždeň v Európskom parlamente, len keď zabezpečíme eh, lepšiu integráciu sociálnych aspektov zo všetkých oblastí politík, eh, iba vtedy dosiahneme skutočne sociálnu Európu. Potreba reforiem je väčšia než kedykoľvek eh, doteraz hospodársky rast je slabý, eh, čísla eh, hospodárske sú znepokojúce a digitálna ekonomika eh, stále viac narúša tradičné mm, oblasti práce. Aby sme dokázali využiť tie nové príležitosti, musíme presadzovať reformu v oblasti vzdelávania, regulácie trhu práce a preto vytvorenie stále európske, stáleho európskeho programu na podporu štrukturálnych reform je e, veľmi významné. Implementačná úroveň e, CSRS v členských štátoch, najmä v oblasti e, politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, sú prekažkami rastu a vytvorenia prostredia priateľského k investíciám a tvorbe pracovných miest. Berú samozrejme do úvahy rôzny stupeň vývoja členských štátov. Niektoré krajiny by potrebovali alebo využili túto podporu viac než iné. Zoberiem si napríklad príklad mojej krajiny Rumúnska. Administratívna kapacita a schopnosť sformulovať komplexné štratégie je znížená. Ak by sme pomocou štrukturálnych eh, fondov boli mali takúto podporu už v minulosti, tak si myslím, že by nebola tá úroveň e, na 70% na obdobie 2007 až 2013. A to isté platí pre nové programové obdobie. Berú z úvahy silnú podmenenosť vo využívaní fondov súvisiacich so zoznamom štruktúrnych reforiem, vrátane partnerských dohôd. Keby sme boli mali takúto podporu, tak si myslím, že e, meškanie v operačných programoch e, revitalizačných a tak ďalej. To meškanie by nebolo bývalo také dlhé. No a teraz chcem uh, položiť niekoľko otázok komisii, ak tu niekto je, kto si tie otázky môže vypočuť. Uh, takže je tu inherentná komplexnosť v tom návrhu. Týka sa to tak EF, FC fondov a uh, procesu európskeho semestra, makro aj mikroekonomické prístupy sú tu naraz ako sa chcete vysporiadať s touto komplexnosťou, ako si budete deliť zodpovednosti v komisii, čo sa týka implementácie fondu, fondov. A druhá otázka, ako zabezpečíte, že lokálna a regionálna administratíva tiež bude mať eh, môcť eh, využiť tieto fondy, nielen teda ústredná vláda. No a po tretie, vzhľadom na to, že členské štáty tiež majú k dispozícii technickú podporu zo štrukturálnych fondov na financovanie podobných aktivít, eh, podporných aktivít ako sa predíde v praxi dvojitému financovaniu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Zdá sa, že máme v tomto výbore nejaký exit, nie Brexit, Brexit ale exit. Nemáme tu e, taký plný zoznam rečníkov ako obyčajne a je tu možno pani Harkius a Alde? Takže nech sa páči, môžete sa viac slova. No ak som ja druhá, tak určite je tu teda exit. No úplne úprimne, pani predsednička, ja som sa naozaj tešila na prezentáciu komisie a na základe toho som sa chcela teda opýtať niekoľko otázok. Ja som v sa e, ešte len začala zaberať týmto spisom. Veľmi rýchlo som si preletela dokumentáciu a zdá sa, že to bude pozitívny krok správnym smerom. Členské štáty môžu využívať technickú pomoc, expertné poznatky, vybudovacie administratívne kapacity. A ako povedal kolega Šogor, v niektorých oblastiach niektoré členské štáty to využijú viac, ale určite v globále tu budú príležitosti pre všetky členské štáty v niektorých oblastiach, e, aby využili tieto návrhy. A takisto si myslím, že tu budú aj úspory z rozsahu. Často v tomto výbore hovoríme o najlepšej praxi, o tom, aby sme sa nauči- poučili z tej najlepšej praxe. A toto tak e, trošku formalizuje celú vec. No a takisto súhlasím s pánom Šogorom, že je potešujúce, že väčší dôraz zakladie na otázky sociálne a otázky zamestnanosti. Myslím, že ste spomínali e, slovo Brexit. E, Briti sa presne o týždeň budú teda rozhodovať. No a nech už bude výsledok akýkoľvek a naozaj dúfam, že sa rozhodnú ostať, e, musíme sa z toho ponaučiť. A síce, že kým, a te, ak teda Európania vo všeobecnosti nevie nejakú víziu sociálnej Európy a víziu, ktorá sa aj implementuje, tak ich, povedzme, lojalita voči Únii nie je až taká silná, ako by mohla byť, ale to je taký môj osobný názor. No a moja posledná pripomienka je, že hovoríme o štruktúrnych reformách a ja som vždy veľmi znepokojená, keď počujem tento pojem, pretože ja naozaj chcem presne vedieť, o čom sa tu hovorí pretože sa dá hovoriť o dvoch e, rôznych e, politických perspektívach a môžete sa teda rozprávať s dvomi ľuďmi a dostanete úplne odlišnú odpoveď, e, že čo to je vlastne tá štruktúrálna reforma. Takže potrebujeme štruktúrálne reformy, ale asi nie vždy hovoríme o tom istom. Takže myslím, že toto je vec, ktorú si treba vyjasniť a ospravedlňujem sa, že Eh, moje expertné poznatky v tejto veci sú zatiaľ také obmedzené, ale ako som povedala, naozaj som dúfala, že si vypočujem niečo od komisie a eh, ďalej sa zapojím do rozpravy a teším sa na spoluprácu s pánom spravodajcom Šogorom. Okay, uh, eh, Mr. Perinsky is replacing uh, uh, Mr. Gutierrez-Prieto. Shall we listen to the Commission before you make your remarks?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 v oktobri, novembri minulého roku prijala návrh pre program štrukturálnych reforiem, teda podporný program v rámci balíku európskeho semestra. A teraz to odôvodnenie sa týmto programom je pomôcť tam, kde sú problémy v členských štátoch s implementáciou štrukturálnych reforiem. A reformy, o ktorých my hovoríme, teda to sú konkrétne tie, ktoré sú v kontexte odporúčaní špecifických podľa krajín. Ale nie je to obmedzené iba na tieto odporúčania, ale podpora, ktorá poskytuje technická pomoc, ktorá sa poskytuje členským štátom, je zároveň aj technickou pomocou v kontexte implementácie európskeho práva. a takisto aj porušovanie takéhoto práva a konania. E, ďalej otázky, ktoré súvisia s energetickou úniou, kapit- e, úniou kapitálových trhov, čiže netýka sa to len týchto odporúčaní podľa krajín. Konkrétne tá podpora, ktorú my by sme v tomto kontexte si predstavovali, to predstavuje takú namieru ušitú podporu členským štátom na ich požiadavku, aby sme im mohli pomôcť napríklad s administratívnymi kapacitami priamo v teréne. Mandát, ktorý máme, zahrňa nielen takúto formu podpory v prípade e, presadzovania reforiem, ale aj v kontexte pomoci efektívneho využívania štrukturálnych fondov. Trvanie tohto návrhu má byť na štvoročné obdobie od 2017 až 2020 a predpokladáme sumu, ktorá by mala byť v rámci nášho návrhu je 142,8 miliónov. Teraz pokiaľ ide o ciele tohto programu, tak všeobecný cieľ, ktorý je uvedený v tomto návrhu, je posilniť kapacity členských štátov, e, zlepšiť uplatňovanie štrukturálnych reforiem a to prostredníctvom efektívneho využívania štrukturálnych fondov. Keď sa hovorím zo všeobecného, keď prejdem od všeobecného cieľa ku konkrétnym cieľom, tak tieto konkrétne ciele predstavujú podporu národných orgánov v členských štátoch e, viacerými spôsobmi. Je to napríklad e, pomoc, ktorá môže byť poskytnutá, pomoc členskému štátu pripraviť si svoju vlastnú formu e, reforiem podľa svojich priorít. A Takže je tu lepšie, aby sa tu lepšie integrovali, e, zavádzali reformy integrovaným spôsobom. A takisto ide aj o hľadanie z príslušných e, procesov a správnych metodík. A by som takisto chcela v tejto chvíli zdôrazniť, lebo tá myšlienka najlepších e, osvedčených postupov, samozrejme, že toto tu už je, ale ide aj o to, aby to bolo praktickejšie, tak aby členské štáty mohli využívať eh, určité skúsenosti z iných členských štátov, ktoré sa dajú uplatniť na ich podmienky. Ďalej ide o to, aby sa zlepšila správa ľudských zdrojov. Otázka, ktorá tu vzniká, je, že aká podpora to má byť, čo predpokladáme v prípade tejto technickej pomoci, ktorá by mala byť poskytnutá v rámci tohto programu. V podstate tá pomoc členským štátom, ich orgánom sa môže diať viacerými spôsobmi. Jednak priamo cez našich expertov, ktorých máme v konkrétnych oblastiach. Máme aj skúsenosti v komisii, skúsených, ktorí môžu, tieto skúsenosti sa môžu mobilizovať v členských štátoch. Tiež máme možnosť poskytnúť expertné misie alebo misie expertov do členských štátov a tie môžu pomôcť urobiť diagnostiku problému a dohodnúť s členskými štátmi, čo je, alebo by mohol byť najlepší prístup. Ak členské štáty sú vo fáze prípravy reformy, čo sa zatiaľ alebo u tých, ktorí sa ešte nerozhodli, ako budú postupovať, mohla by, mohla by táto pomoc spočívať napríklad v seminároch, ako postupovať, Takisto môžeme zahrnúť aj určitých expertov, ktorí budú e, priamo spolupracovať e, s v orgánoch alebo na ministerstvách členských štátoch a budú tam dlhodobo, ako napríklad experti v oblasti energii alebo daní a podobne. A okrem toho môžeme priamo kontrahovať aj medzinárodné inštitúcie, aby určité veci poskytli za členské štáty. A pokiaľ ide o verejné obstarávanie, môžeme takisto e, získavať aj e, expertízy e, zo súkromného sektoru. Teda rozsah toho, tejto podpory, to je pomerne široké obsahuje alebo pokrýva veľké oblasti. Ja tu mám ich všetky vypísané, ale sú to fiskálny sektor, verejná správa, správa verejných financí, správa príjmov, reformu verejnej správy, reformu justičného systému, protikorupčné opatrenia, Tiež v oblasti rastu sú to otázky súvisiace s podnikateľským prostredím. A pokiaľ ide o obchod, zahraničné investície, trvalo udržateľný vývoj. Takže je to naozaj široká oblasť. Do toho kontextu sme zahrnuli aj od kontextu pracovného trhu, sociálna inklúzia, sociálne zabezpečenie. tak ako môžeme mobilizovať túto podporu? Táto podpora sa mobilizuje čisto na požiadavku členského štátu. Že by som tu chcela zdôrazniť, že je tu požiadavka pre podporu od, alebo od členského štátu je dobrovoľná. Členský štát robí prvý krok ale my poskytujeme určité usmernenia v hľadiska toho, aké typy žiadosti o pomoc sú prípustné a želateľné. Sú tam také tri faktory, ktoré my tých nazývame spúšťacími, kde sa takáto pomoc môže poskytnúť. Je tu program pre ekonomického prispôsobenia alebo úpravy a to je pre tie členské štáty, e, to je pokračovanie toho, čo napríklad v minulosti bolo tu pracovná skupina pre Grécko a pre Cyprus. Tieto e, členské štáty priamo mali prístup k technickej pomoci v rámci týchto programov úpravy ekonomiky. Ale my teraz to rozšírujeme na všetky členské štáty v kontexte implementácie reforiem aj v kontexte ekonomickej správy vecí verejných ekonomického riadenia. Ako sme hovorili aj v prípade odporúčaní, ktoré sú konkrétne pre krajiny, to bude osobitná dôležitá oblasť, ako napríklad e, kapitálový, e, únia kapitálových trhov, energetická únia, takže všetky požiadavky v rámci tohto budú e, akceptované či vhodné a keď už spustíme tú technickú pomoc. A potom je tu tretia oblasť, ktorá je zahrnutá aj v týchto faktoroch spúšťacích. To sú reformy, ktoré iniciujú členské štáty na báze svojej vlastnej iniciatívy. A to môžu byť reformy, ktoré, o ktoré môže mať členský štát konkrétny záujem s nejakým konkrétnou víziou na počas konkrétneho obdobia. Keď sme obdržali požiadavku od členských štátov a analyzovali tieto požiadavky z hľadiska určitých kritérií, a tie kritériá, ktoré my používame v kontexte analýzy požiadavky, sú, aká je naliehavosť problému, pretože členský štát môže mať určitý termín, že musí prijať niektorú štruktúrálnu reformu, tak to napríklad, toto sa považuje za naliehavú požiadavku. Členský štát môže mať tiež problém alebo výzvu, ktorá je treba, musí byť riešená počas dlhšieho obdobia, lebo my vieme, že štruktúrne reformy chvíľku trvajú. Takže je treba urobiť analýzu e, hĺbky a e, šírky problému. Členské štáty taktiež e, možno budú potrebovať technickú pomoc v nejakej konkrétnej oblasti, trvalý udržateľný vývoj, trvalé udržateľná energia napríklad a iste pozornosť sa venuje aj sociálno-ekonomickým indikátorom a všeobecnej kapacite členských štátov. Takže keď členský štát požaduje určitú konkrétnu pomoc, tak venujeme konkrétnu pozornosť eh, kapacite členského štátu, že či je schopný absorbovať takúto pomoc. Nemá zmysel zaťažovať členský štát množstvom technickej pomoci, keď ani nemajú kapacity alebo obmedzenú kapacitu a túto technickú pomoc ani nebudú môcť vyčerpať ani absorbovať. Teraz prejdeme k tej finančnej obálke tohto programu. My teda predpokladáme, že tu bude obálka, ktorá bude účelovo viazaná a táto obálka 142,8 milióna a tá by mala pokryť štvoročné obdobie. No. A to tieto prostriedky sú vznikli pre, súnom z fondov ESIF a Fond rozvoja vidieka a sú to zároveň fondy, ktoré sú určené aj zároveň na technickú pomoc komisie, čiže my nežiadame o žiadne príspevky zo strany členských štátov, pretože to je presun už existujúcich fondov. Takisto sa nedotýkame ani e, alokácií, ktoré členské štáty majú v kontexte fondov. To prichádza od ústredného rozpočtu pre technickú pomoc, ktorý má komisia k dispozícii a konkrétne fondy, ktoré predpokladáme, tie sú e, nasledovným spôsobom rozdelené, čiže mm, okruh 1B 112,2 milióna, to by, tieto peniaze mali pochádzať z Európskeho sociálneho fondu, fondu pre regionálny rozvoj a kohezného fondu. Z e, okruhu 2 predpokladáme, že vezmeme 30,6 milióna a tie pochádzajú pod Európskeho polnospodárskeho fondu pre vidiecký rozvoj. A okrem týchto fondov, ktoré sú k dispozícii, ešte presunieme fondy z e, centrálnych e, fondov, ktoré majú, má komisia k dispozícii na technickú pomoc. A potom je tu ešte možnosť aby sa našli prostriedky cez, e, na, tú, na túto pomoc. Je možné sa obrátiť na komisiu a podľa článku 25 nariadenia môžu členské štáty ak e, tak chcú, na vlastnú žiadosť zaslať e, fondy späť komisii, aby boli využité v ich mene. Uvedla by som príklad platí to napríklad už pre také krajiny, ktoré, už prebie, ktoré sú už v rámci programu e, úpravy ekonomiky. Napríklad Grécko vyslalo, alebo zaslalo späť 15 e, miliónov, aby sa posla, použili e, za, v mene Grécka na získanie technickej pomoci. A tohto roku grécké orgány poslali 13 miliónov na to, aby sa kontrahovala technická pomoc. Takže táto možnosť e, transferu fondov na komisiu už bola rozšírená pre všetky členské štáty. Takže ako sa bude teda implementovať SRSP? Bude sa to diať v rámci alebo v súlade s Európskym finančným nariadením. To znamená, že ďalšie, pokiaľ ide o ďalšie používanie tohto programu SRSP bude predpokladať vytvorenie viacročných pracovných programov. To znamená, že budú sa musieť pripraviť stratégie z hľadiska potrebnej technickej pomoci, budú sa musieť určiť, aké výsledky sa očakávajú od tejto technickej pomoci. Tiež sa budú musieť ustanoviť aj priority pre financovanie týchto, tejto technickej pomoci v tých relevantných oblastiach politík a okrem toho v rámci viacročných eh, rámcov predpokladáme celú tú sumu za, tých 4, za tie 4 roky, čiže za 4, 42 miliónov štvoročne, ale na každý rok sa presne prideli určitá suma na výkon technickej pomoci v danom konkrétnom roku. A táto suma bude vychádzať z požiadaviek, ktoré budú prichádzať v danom roku. Čiže momentálne nevieme povedať, že koľko sa použije z tohto balíka v ktorom roku, čo my predpokladáme, že sa udeje a to vlastne takto bolo aj v prípade Grécka a Cypru, že v prvý rok je pomerne taký pomalý z hľadiska toho rozbehu, ale potom sa to rozbehne, takže očakávame, že najprv to bude menej peniazy a potom sa to bude zvyšovať počas 4 rokov. Um, now let me say something about... Som povedala ešte niečo o koordinácii a komplementarite ste v kontexte poskytovania technickej pomoci vieme, že technická pomoc už e, prebieha aj v inom kontexte. Technická pomoc prebieha aj v kontexte rôznych fondov, v rôznych e, častiach komisie, aj v členských štátoch. My hlavne zdôrazňujeme pri spúšťaní tohto programu, že my nechceme, aby tu dochádzalo k nejakej duplikácii alebo opakovaniu v prípade technickej pomoci. My chceme, aby tie fondy, ktoré sú nám k dispozícii, aby naozaj sa využili čo najlepšie. Takže my e, vlastne chceme, aby to bol proces komplementárny, teda doplnkový, čiže v tom kontexte, keď budú prichádzať požiadavky, tak e, prvá reakcia na požiadavku bude preverenie s inými službami komisie aj s členským štátom, že či technická pomoc nebola už poskytnutá tejto oblasti. A cieľom tohto je, aby sme sa vyhli e, prekrývaniu a opakovaniu. Takže tá, na čo sa tu sústredujeme v tomto kontexte, je, že chceme zabezpečiť pridanú hodnotu a ďalší prvok nášho návrhu vzhľadom k tomu, že množstvo fondov, ktoré sa budú používať, je pomerne malý, alebo množstvo peniazí je pomerne malé vo vzťahu k tomu, že aké fondy sú k dispozícii pre celú úniu, ale my sa preto snažíme o technickou pomocou dosiahnuť to, aby technická pomoc zabezpečila synergie Čiže ako len vyplniť tie medzery, ktoré tu sú, hľadať, kde sú možnosti pre technickú pomoc, a tak aby tu boli čo najlepšie synergie, ktoré by táto technická pomoc mohla priniesť. A s týmto cieľom vlastne pripravujeme aj mechanizmus koordinácie to je taký interný v rámci komisie, ktorý má zabezpečiť to, aby nám bolo jasné, že čo už bolo dodané, alebo čo sa už splnilo a kde sú ďalšie medzery. Je tu, ide tu aj o koordináciu v kontexte toho, čo by sa mohlo poskytnúť členským štátom externe z hľadiska technickej pomoci zo strany medzinárodných organizácií. Takže my tu nechceme opakovať to, čo členské štáty buď už kontrahovali v rámci systému, v rámci medzinárodných organizácií. um, one, one point, point. E, chceme e, v kontexte e, poskytovania technickej pomoci zdôrazniť ešte jednu vec. Neposkytuje sa len na požiadavku členských štátov, ale zodpovednosť za využitie technickej pomoci e, pri e, reformách v členských štátoch e, je na pleciach členských štátov. To znamená, že technická pomoc, tak ako sa poskytuje, by nemala zasahovať do princípu subsidiarity, pokiaľ ide o vykonávanie štruktúrálnych reforiem. My Dúfame hlavne v to, a to je dôležitý prvok, že technická pomoc, ktorú poskytujeme, je použiteľná a že sa bude využívať. My teda e, nie sme v situácii, kedy sa vypracúvajú správy, ktoré sa potom odkladajú ad acta. Nám v prvom rade ide o poskytovanie technickej pomoci, ktorú možno prakticky v teréne využiť e, na pomoc členským štátom. Takže e, v tejto súvislosti zodpovednosť za celý ten reformný proces je úplne na strane členských štátov. Návrh takisto obsahuje ukazovatele a možnosť hodnotenia. My poskytujeme technickú pomoc v konkrétnych oblastiach a e, monitorujeme ju, aby sme zabezpečili, že ona e, dosahuje stanovené ciele. Je teda e, proces priebežného monitorovania podľa toho, aké ciele sa stanovili a E, ako sa tie ciele darí naplňať. Tie jednotlivé opatrenia, ktoré sa realizujú, sú súčasťou kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré máme v programe zakotvené. Tie jednotlivé opatrenia zahrňajú poskytovanie expertov, vzdelávacie e, podujatia v členských štátoch, e, vrátanie seminárov. To znamená všetko to, čo sa má splniť v kontexte technickej pomoci. kvalitatívne ukazovatele zahrňajú aj spätnú väzbu, štatickú aj dynamickú od e, zainteresovaných strán, ktoré využívajú technickú pomoc. Chcem tu teda podčiarknúť, že tu nejde len o podporu a jej poskytovanie, ale ide aj o hodnotenie je dôležité, aby e, tie dotknuté strany boli spokojné s poskytnutou technickou pomocou. To nás zaujíma a zaujíma nás takisto to, ako sa technická pomoc využíva na priamu pomoc členským štátom v teréne. Takže tá hodnotiaca časť je pre nás veľmi dôležitou súčasťou celého procesu. Pokiaľ ide o hodnotenie, toto je nový program a preto Predpokladáme priebežnú, priebežné hodnotenie e, do, e, v roku 2019 a pred koncom štvoročného obdobia predpokladáme hodnotenie ex post v roku 2021. Takže kde sa teraz nachádzame, pokiaľ ide o tento návrh? V tejto fáze bol návrh e, schválený na Korepery 28. mája. To sa konalo po niekoľkých technických stretnutiach eh, s, pracovným, s pracovnou skupinou pre eh, finančné otáz, eh, pracovnou skupinou finančných poradcov a EESC takisto predložilo svoje stanovisko 3. marca a výbor regiónov predložil svoje stanovisko 8. apríla. Ten návrh je teraz v Európskom parlamente, v výbore REGI, ktorý ho má na starosti, ale sú tam pridružené aj ďalšie výbory a my predpokladáme ďalšie stretnutia s ďalšími mm, parlamentnými výbormi, ktoré sa budú konať v nasledujúcich mesiacoch. Jedna z vecí, ktorú by som chcela zdôrazniť e, v tejto súvislosti, je to, že sa predpokladá, že to financovanie by malo byť na mieste do 1. januára 2017 a to preto, aby sa umožnilo to štvoročné realizovanie programu. Pre nás je teda veľmi dôležité to, aby sme absolvovali technickú diskusiu o návrhu, tak aby sme zabezpečili, že toto e, načasovanie sa dodrží. A v tejto súvislosti chcem povedať, že e, som pripravená určite odpovedať aj na všetky otázky spoločne s mojimi kolegami naľavo. Odo mňa to sú kolegovia, ktorí majú odborné vedomosti o tej právnej stránke a rozpočtovej stránke Takže my vám radi odpovieme na otázky, ktoré e, v súvislosti s týmto návrhom vyvstanú. Ďakujem. My už sme e, začali pred vašim príchodom 3 minútky sme mali náskok, ale teraz, e, teraz sme začali úplne, e, začneme úplne od začiatku. Mám tu dvoch rečníkov, ale teraz sa vrátim k pánu spravodajcovi, e, pánu Šogorovi a pani Šojdrova. Ak chcete položiť otázky, môžete teraz. A pani Harkin samozrejme tiež. Ste e, takisto spokojná, alebo chcete niečo mm, zopakovať, prípadne pán Šogor? Máte slovo. Ďakujem vám za prezentáciu. Mám dve otázky. Poprvé, v tom návrhu je inherentná eh, komplexnosť, eh, pretože eh, sa to všetko odohráva v rámci európskeho semestra. Ako chcete riešiť túto komplexnosť, pokiaľ ide o implementáciu fondov na komisii? A po druhé, ako chcete zabezpečiť, že aj miestne a regionálne administratívny e, z toho budú mať užitok, nie len centrálne vlády? Ďakujem. Pani Harkin, vy nemáte otázky? Možno na konci diskusie, ja budem ešte musieť na 5 minútok odísť. Pán Gutierrez, je to prosím, máte slovo? Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj odborníkom z komisie. Ja mám rôzne pochybnosti, pokiaľ ide o tento fond. Jednak určitá redundantnosť E, poskytovanie technickej pomoci v zásade e, nevyzerá zle, ale je s tým veľa roboty. Máme isté technické pochybnosti, pretože my prechádzame na nový viacročný finančný rámec, e, menia sa fondy a mnohé regionálne orgány majú problémy s prístupom k fondom. Je tu ten nový viacročný finančný rámec. Prístup k tým e, fondom treba znova zdôvodňovať a s tým súvisí veľa e, práce. Tie programy sú komplikovanejšie napríklad v rámci Európskeho sociálneho fondu, Fondu pre rozvoj vidieka Nuž a preto sa mi to teraz nezdá úplne e, na mieste zlepšovať alebo meniť tento fond e, technickej e, pomoci v dobe, keď sa všetko v oblasti fondov veľmi zmenilo. E, to znamená, že ide o e, politické zmeny v rámci e, európskeho semestra a hovoríme tu napriek tomu o technickej pomoci. Ja chápem, že treba poskytnúť štátom podporu pri vykonávaní štruktúrálnych reforiem. tie e, štruktúrálne reformy e, samozrejme sú veľmi dôležité a majú aj cyklické efekty a e, treba týmto cyklickým efektom zabrániť. A tento fond technickej pomoci je teda potrebný na to, aby sa vytvoril aj fond na pomoc v oblasti hospodárskej a sociálnej. E, Vystáva tu teda určitý problém, možno tak politickej, ako aj sociálnej povahy. My musíme e, zmeniť e, koncepciu reforiem. Tými reformami boli mnohé členské štáty výrazne dotknuté, obmedzuje sa sociálny štát a podobne E, takže takýto e, postoj k e, Fondu technickej podpory pravdepodobne vyvolá istý odpor na strane mm, občanov. Treba tú koncepciu reforiem zmeniť tak, aby boli pre občanov priateľné. Musia to byť reformy, ktoré sú sociálne zodpovedné, vychádzajú z hospodárskej situácie, a snažia sa kompenzovať aj ekonomické a hospodárske zmeny, aby sa sociálny štát zachoval. Občania e, totiž už príliš neveria e, v to, že reformy, ktoré e, spustila Európska únia, sú skutočne zamerané na zachovanie sociálneho štátu a práve preto e, vytvorenie takéhoto fondu technickej pomoci môže vytvoriť e, e, alebo vyvolať určitý odpor. Je jasné, že tu ide o zlepšenie správy v eurozóne a to je spojené s štruktúrálnymi reformami. Máme tu aj otázku fiškálnej konsolidácie. Ale treba zohľadniť eh, aj rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže eh, tento fond technickej pomoci sa jednoducho nemôže uplatňovať eh, rovnakým spôsobom ehm, vo všetkých členských štátoch, lebo tie podmienky sú tam rôzne. Máme určité spoločné ciele, s tým samozrejme môžeme súhlasiť, ale treba rozlišovať medzi členskými štátmi. V posledných rokoch eh, Barozovej eh, komisie sa um, tieto reformy využívali na zmenu dôchodkového a sociálneho systému a podobne, ale treba e, brať ohľad na to, že skutočne v tom výrobnom sektore, v hospodárstve, napríklad v Španielsku, Portugalsku a podobne, sú určité e, rozdiely. Takže toto nemožno uplatňovať jednotným spôsobom všade. Takže my máme tieto výhrady Ide o to, že tieto e, fondy sa vlastne odčerpali z tých sociálnych fondov a to podľa nás nie je správne. A treba takisto definovať aj technické ciele. A opäť hovorím, my nechceme, aby tá situácia bola taká, že sa to všade bude uplatňovať rovnako, bez ohľadu na to, že jednotlivé krajiny majú E, jednotlivé krajiny majú odlišné problémy. Ďakujem vám. Ďakujem. Máme tu ešte jednu otázku, ale možno chcete zodpovedať na túto predchádzajúcu. Áno, ďakujem. Takže otázka financovania. Aby bolo financovanie k dispozícii, tak si musíme v prvom rade e, položiť otázku a priznať si, e, či vôbec majú členské štáty chuť zvyšovať financovanie. To znamená, že o nové financovanie ani tak nejde. My sme si teda položili otázku, e, odkiaľ by to financovanie malo pochádzať a povedali sme si, že to musí pochádzať e, z toho, čo už je k dispozícii. Pozreli sme, pozreli sme sa na rôzne položky, pozreli sme sa na tie možné marže, ehm, vždy sme sa zaobrali jednou konkrétnou položkou, potom sme urobili analýzu, e, odborníci na rozpočet toto analyzovali za niekoľko posledných rokov. To znamená využívanie fondov pod rôznymi E, položkami a tie jednotlivé stropy, ktoré boli stanovené. E, tie e, miery alebo tie objemy boli zvýšené vzhľadom na nové požiadavky a výsledkom tohto vyhodnotenia bolo to, že na základe Výsledok tohto hodnotenia vlastne vyplynul z využívania týchto fondov v minulých rokoch a spotrieb v jednotlivých oblastiach a dospeli sme k názoru, že v rámci e, položky 1b je určitá marža, určitá, určitý objem e, prostriedkov, ktoré možno využiť. Takže e, toto vyplynulo z analýzy minulých trendov a očakávaných nárastov potrieb v súčasných programovacích obdobiach v členských štátoch a odhadli sme, že táto čiastka by sa mohla použiť bez toho, aby to malo negatívny vplyv na pokrývanie potrieb v tých oblastiach, ktorými sme sa zaoberali. Takže je to výsledok zdravej analýzy, solidnej analýzy. A chcem ešte zdôrazniť aj to, že e, tie fondy sa skutočne pridelujú jednotlivým oblastiam, ale teraz zahrňame ďalšie oblasti e, v súvislosti s realizáciou technickej pomoci. Ale keď sme sa pozreli na tie oblasti, ktoré sú pokryté v SF a v ďalších oblastiach, tak je tam určité prekrývanie sa medzi jednotlivými oblastiami, ktoré budú dotknuté. A jediné oblasti, vlastne, o ktoré tu ide, pokiaľ ide o rozšírenie možností alebo o poskytnutie technickej pomoci, to sú oblasti ako finančný sektor a takisto treba zohľadniť to, že využívanie technickej pomoci a príslušné fondy možno uplatniť aj v prípade migrácie, to má v súčasnej dobe obzvláštny význam. Takže je tu určitý presah medzi tým, na čo e, sa tie fondy pôvodne e, zamýšľali a na čo sa e, nakoniec použijú. Ale ja tu nevidím žiadny konflikt alebo rozpor, pokiaľ ide o tie jednotlivé oblasti, kde sa majú použiť. A pokiaľ ide o miestne a regionálne prínosy, je pravda, že e, my máme v pláne postupovať takým spôsobom, ktorý znamená, že sa budeme e, kontaktovať s jednotlivými orgánmi v členských štátoch, centrálnymi orgánmi, pokiaľ ide o predkladanie žiadosti o technickú pomoc, ale tá žiadosť o technickú pomoc e, môže pokrývať všetky oblasti v rámci jednotlivej krajiny. Napríklad môže to pokrývať regionálne a e, miestne e, problematiky. E, napríklad jednou z e, dôležitých oblastí na poskytovanie podpory, technickej podpory v minulosti bola verejná správa. Zlepšenie verejnej správy, zlepšenie jej efektivity, to eh, bolo dôležitou súčasťou technickej pomoci, ktorá sa poskytovala v minulosti. A to takisto pokrýva nielen eh, verejnú správu na centrálnej úrovni, ale takisto aj verejnú správu na regionálnej a lokálnej úrovni. A eh, oblasti, E, v ktorých sa môže poskytnúť technická pomoc, e, zahraňajú e, celý rad reforiem v jednotlivých krajinách. Či už je to niečo, čo vychádza zo centrálnej úrovne, alebo čo sa deje na, na regionálnej alebo miestnej úrovni. Takže my sa domnievame, že hoci tá administratívna časť začína na centrálnej úrovni, tak to e, nakoniec e, neznamená, že tá technická e, pomoc sa poskytuje len na technickej úrovni. To už sa potom môže rozložiť aj ďalej. My, my samozrejme vstupujeme do kontaktu s centrálnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za túto technickú pomoc. Takže toľko v odpovedi na tú vašu otázku ohľadom e, lokálnej a regionálnej úrovni. Um. Čo sa týka tej e, podstaty, spôsob, akým my v tomto kontexte fungujeme, je následujúci. Máme konkrétnu dielbu práce e, v našom fungovaní Tie dohodnuté e, reformy na úrovni členských štátov berieme ako dané. Čiže to nie je dohoda, ktorá by bola v našej zodpovednosti. Čiže priority, ktoré sú stanovené, e, ktoré si stanovia členské štáty, tie sa stanovujú v inom kontexte. Členské štáty sa teda dohodnú na štrukturálnych reformách a to sa dohodne teda. A ak členský štát e, sa dohodne na tej štruktúrálnej reforme a chce teda od nás pomôcť, aby vykonal štruktúrálne reformy, tak to je právo členského štátu. Ak členský štát nechce našu pomoc, eh, tak eh, on ju nepožiada. Čiže my sa v podstate ne, naš, nezapájame do tej politickej rozpravy, my pracujeme na technickej úrovni, čiže eh, čisto len na technické podpore pracujeme. Ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcela v tomto kontexte ešte vyjadriť, je povaha technickej podpory. Pre nás je to teda určite nie je technická podpora, kde by bolo jedno riešenie pre všetkých. Neexistuje žiadna zázračná e, reakcia, čo funguje v jednom členskom štáte, nemusí vôbec fungovať e, v druhom členskom štáte. A my teda nefungujeme takýmto spôsobom. Čiže keď e, dostaneme požiadavku o technickú podporu na nejakú konkrétnu reformu, tak naša prvá reakcia je taká, že si teda sadneme s daným členským štátom, s orgánmi toho členského štátu, aby sme teda získali presnú predstavu o tom, čo chce členský štát dosiahnuť. Možno e, majú už nejakú predstavu, návrhu tej reformy, možno nemajú. A je možné teda mm, predložiť nejaký výber, pokiaľ ide o definitívnu formu e, tej reformy, teda zatiaľ nie je nič dané vytesané do kameňa. No a e, tá forma technickej podpory, ktorá sa poskytne danej, danej krajine, to je tiež e, na členskom štáte, aby sa e, rozhodol. Čiže ak teda dám čo, konkrétny príklad. Ak členský štát chce alebo teda má požiadavku reformovať systém sociálneho zabezpečenia a zahrnúť tam aj nejaký, gan, eh, nejaký garantovaný minimálny príjem, čo je sociálny program na zabezpečenie toho, že e, teda v danej krajine je nejaký minimálny príjem, tak e, takáto požiadavka v nás vyvolá teda to, že e, sa opýtame, aké parametre chcete definovať pre tento systém. Vy si definujete parametre, my vám nehovoríme, že aké by tie parametre mali byť. Vy si definujete ten minimálny príjem. No a potom my v tom prípade sa pozeráme na rôznych poskytovateľov, ktorí môžu pomôcť členským štátom. Nehovoríme, že musíte si vybrať tohto alebo tohto poskytovateľa. My členským štátom dávame na výber, že s ktorým providerom chcú spolupracovať, aby realizovali e, tú štruktúrálnu reformu. Čiže je to vždy na úrovni toho členského štátu, nie je to jedno riešenie pre všetky. Naopak, moja skúsenosť bola taká, že keď hovoríme o tej najlepšej praxi, tak to, čo je v najlepšie, e, najlepšia prax v jednom štáte, nemusí byť najlepšou praxou v tom druhom členskom štáte. Takže keď sa pozriete na to, čo, aké sú tie základné parametre, aké sú tam podmienky v danom členskom štáte, tak si možno poviete, že no, v inom členskom štáte to urobili takto, ale to nie je taký model, ktorý by fungoval v tomto prípade. Čiže vy máte tú e, možnosť rozhodnúť sa, aké sú tie parametre, ktoré budete implementovať e, pri štruktúrnej forme. Čiže my netrváme na tom, že tu musí byť nejaký konkrétny model. Je to úplne na danom členskom štáte, aby sa rozhodol. Neviem, či som teda zodpovedala na vašu konkrétnu otázku. Dáme slovo pánovi Pirinskému na poslednú otázku. I have much more than a question. Mám o mnoho viac než len jednu otázku, pani predsednička. Celý tento návrh nariadenia vo mne vyvoláva mnoho e, reakcií. Myslím si, že si zaslúži väčšiu pozornosť aj v tomto výbore. Väčšiu pozornosť než e, prítomnosť či neprítomnosť e, poslancov, ktorej sme svetkami v tomto momente. No a čo sa týka tých celého radu otázok a mm, pripomienok, e, ktoré vyvstávajú z tohto návrhu. Tie obsiahle vysvetlenia, ktoré nám tu preniesla pani McGregor, tak vo svojej prezentácii, ako aj vo svojich reakciách, e, zo sebou prináša ďalšie mnohé otázky. Na úvod musím povedať, že aj slovami komisie, použitie týchto fondov sa vytrháva z jedného kontextu a vnáša sa do druhého kontextu. Fondy, o ktorých sa hovorilo, sú v tej kapitole zmluvy, ktorá hovorí o ekonomickej, sociálnej a územnej celistvo, eh, kohezii. Právny základ E, ktorý cituje tento návrh. Je článok 175, odsek 3. A je to teda veľmi zvláštne čítanie tohto textu, pani predsednička, pretože toto, e, celý tento názov, celý tento nástroj má podporiť celkový harmonický vývoj únie aby sa posilnila ekonomická, sociálna a územná kohézia, aby sa odborali rozdiely medzi úrovňami rozvoja nie regiónov a zaostávanie najmenej e, pokročilých regiónov. Takže v tomto kontexte ten tretí odsek 175 e, hovorí, že ak konkrétne kroky sa ukážu ako potrebné mimo e, fondov, ktoré sú naplánované v tomto E, titule a mm, bez ohľadu na teda opatrenia prijaté v rámci iných politík, takéto aktivity môžu byť parlamentom a radou prijaté. Čiže sú tu ďalšie aktivity okrem tých, ktoré predpokladá fond, ale vždy v kontexte kohezie. Čiže nie mimo. No a to, ako komisia to zjavne e, interpretuje, je, že nielen, že budeme teda hľadať nejaké ďalšie aktivity mimo fondov, ale z fondov mm, budeme vlastne brať, aby sme to dali do úplne iného kontextu európskeho semestra. A to podľa mňa je veľmi kreatívne a mm, rovnako nezrozumiteľné a nelogické, pri prezentovaní tohto tzv. programu. A konkrétne inšpirácia e, tohto programu zdá sa prichádza zo skúsenosti e, Grécka a Cypru. A to opäť je veľmi zvláštny zdroj inšpirácie, pretože tieto programy, ktoré tieto krajiny ešte stále e, absolvujú v prípade Grécka, sú výsledkom mimoriadnej situácie, skutočne mimoriadných ťažkostí. A štruktúrálne reformy viac menej diktovali e, boli produktom tej známej trojky a teda minimálne sú najmenej e, populárne nielen medzi e, ľuďmi v týchto krajinách, ale v celej Európe, pretože sú vnímané ako e, niečo, čo nepomáha vo veľkých sociálnych výzvach, pred ktorými sa ocitajú ľudia v Európe. No a smerujú ekonomickú politiku nesprávnym smerom. A práve včera sme, pani predsednička, diskutovali vo výbore, e, v regionálnom výbore e, o oznámení komisie týkajúcom sa príspevku štrukturálnych fondov k rastu a zamestnanosti pri plní článku 16 CPR a komisia samotná v tomto oznámení e, uviedla, že kohézia a konvergencia po kríze roku 2008 a 2009 e, zanikli a e, zväčšujú sa rozdiely. Čiže tá veľká výzva, pre ktorou stojíme, je, aby sme sa opäť vrátili na cestu ku kohézii. A keď hovoríme o technickej podpore, podpore ktorú predpokladajú tieto rôzne fan, fondy, tak jednoznačne mm, to bola technická podpora na, na mm, presadzovanie kohézie. A ja nekomentujem európsky semester alebo e, odporúčania špecifické pre krajinu, no a možno nejakú podporu technickej pomoci. Ale miešanie týchto dvoch je absolútne neakceptovateľné je zvláštne, že sa teda dotýkate fondov, vrátane fondu pre tých naj eh, vylúčenejších, vrátane sociálneho <clears throat> aspektu. Mali sme tu podpredsedu sa, komisárku Tyson a povedali nám, že peniaze eh, v týchto fondoch sú naozaj eh, už na minime, nedá sa ušetriť ani cent, teda že je to naozaj do posledného centu využité. No a mali by ste samozrejme pochopiť aj to, že e, toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne stojíme e, pred existenčnou krízou v EÚ. A neviem, že prečo si neuvedomujete, že svojím spôsobom vaše návrhy vlastne pridávajú ďalšie dôvody na to, aby ľudia to na, teda sa postavili na stranu Brexitu, či už s pánom kráľovstvom alebo vo všeobecnosti. Ľudia majú veľké pochybnosti o EÚ a jej užitočnosti pre ľudí. Mám ešte ďalšie technické otázky súvisiace najmä s CF a teda hm, čo z toho vyplynie. Peniaze na technickú podporu, pomoc sú z 15 kohazných krajín a dvoch ďalších. A teraz Zdá sa, že peniaze, ktoré oni prispali, budú k dispozícii všetkým 28 členským štátom. No a neviem, či ste si všimli, že parlament pri viacerých príležitostiach eh, sa veľmi jasne vyjadril a, eh, teda proti tomu, čo sa udialo v CEF a peniaze sa presunuli do EFC. A, eh, teda boli tu pozície v parlamente, že by sa FC peniaze mali obnoviť a komisia navrhuje námiesto toho, aby sa z toho zvolila ešte viac, takže e, ako keby ste vôbec neprikladali žiadnu pozornosť tomu, čo parlament navrhuje. Pani predsednička, ja by som navrhol, aby sme mali k tejto téme ďalšiu rozpravu, aby sekretariát pozval poslancov a vyzval pozvancov, aby e, dali písomné otázky, aby sme teda o tom mohli diskutovať opäť so zástupcami komisie na akékoľvek úrovni to komisia bude považovať za vhodné. A to po tom, čo dostaneme ich písomné odpovede. Ďakujem pekne. Yes, well, our... Áno. Zdá sa to byť dobrý návrh. Môžeme o tom diskutovať na ďalšom zasadnutí koordinátorov. Takže preberieme to na ďalšej schôdzi koordinátorov. Ešte máme jednu, než bude letná prestávka. A samozrejme, chceme mať teda plnú schôdzu. A nemali sme čas ani energiu mm, vnoriť sa do hĺbky až doteraz. A to ešte pred letnou prestávkou. Ako vidíte, reakcie sú veľmi silné, takže potrebujeme si to prekomunikovať, aby sme sa teda ubrali správne politicky zodpovedným smerom. Nedostali ste od pána Pilinského žiadne otázky, ale samozrejme môžete zhrnúť svoju vlastnú pozíciu. Nech sa páči. Rada by som vyjasnila niekoľko vecí, ehm, aj experti možno, aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam. Takže nech sa páči. Začneme tou pravou otázkou. Všeobecný cieľ návrhu samozrejme uvádza ako všeobecný cieľ tohto návrhu pomoc, ktorá sa bude oplatňovať cez tento program, podpora členskému štátu, aby dosiahol a národné orgány, aby dosiahli teda širšiu koncepciu, nielen ústrednú vládu, na informovanie všetkých sektorov, reagujúc na výzvy ktoré pociťujú členské štáty. Toto sa má dosiahnuť najmä tak, že sa zahrnie pomoc pre efektívne využívanie fondov únie. Fondy únie, o ktorých hovoríme v kontexte SRSP, sú samozrejme SIF, e, štrukturálny fond v prvom rade, ale aj fondy, ktoré nie sú štrukturálne fondy a napriek tomu sú to fondy, ktoré fungujú podobne ako štrukturálne fondy, napríklad fondy tej oblasti migrácie alebo teda e, fondy pre tých najnúdznejších a neberieme žiadne peniaze z týchto fondov, len ako všeobecný cieľ programu stanovujeme možnosť podporiť členské štáty lepším a, v lepšom a efektívnejšom využívaní týchto fondov. Takže hovorím o to všem všeobecné ciele, pretože samozrejme kohezia je veľmi dôležitá. Toto prispieje k všeobecnému cieľu a cieľu tej časti Lisabonskej zmluvy o koheznej politike článok 174 a následujúce Takže toto je všeobecný cieľ nášho návrhu. A čo sa týka právneho základu, keďže chceme prispieť ku kohezii a k tomuto cieľu, ako ho definuje článok 174, musíme nájsť mechanizmus, ktorý by nám umožnil konať mimo štrukturálnych fondov, pretože tie sú upravené článkom 177 Lisabonskej zmluvy. A aby sme prispeli k tomu istému cieľu, Lisabonu, toto je článok 175, odsek 3, na ktorý ste, pán Pirinsky, citovali. Článok 175 je o úlohe členského štátu v oblasti hospodárskej politiky a tento článok vyžaduje, aby členský štát realizoval svoju hospodárskú politiku a koordinoval túto politiku aby sa prispelo k dosiahnutiu cieľa kohézie. A v prípade, že komisia a únia um, bude mať pocit, že sú e, akcie, ktoré sa dajú urobiť aj mimo e, tohto fondu, aby sa dosiahol tento cieľ, tak by tu mohol byť zo strany komisie návrh v riadnom legislatívnom konaní, aby sa dosiahol tento cieľ článku 175. A presne to robíme týmto našim návrhom. Samozrejme súvisí to s oblasťou koheznej politiky a s tým, čo chceme dosiahnuť cez túto reformu štruktúrnej politiky. Takže je tu ale aj ďalší právny základ, článok 179, eh, pardon, 97. A je dôvod, prečo máme dvojitý právny základ v našom návrhu, je, ako som už povedal, ideme niekedy nad rámec toho, že pomáhame členským štátom eh, z pohľadu cieľa čisto koheznej politiky, pretože chceme zareagovať na ich eh, požiadavky, aby dostali podporu aj eh, v tých oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulátorné nariadenia štruktúrnych fondov a preto v článok 197 ktorý sa týka administratívnej spolupráce, implementácie e, legislatívy EÚ vo všeobecnosti. Preto môžeme vlastne podporiť členské štáty aj v oblastiach, ktoré e, nie sú striktne upravené koheziou, takže môže to byť napríklad migrácia. Migrácia nie je súčasťou kohézie, ale chceme tiež poskytnúť podporu členským štátom, najmä v tomto období, kedy je obrovská potreba aj administratívnych kapacít sa s migráciou, a chceme im teda aj prostredníctvom tohto programu pomôcť. nemohli by sme to urobiť, ak by sme sa obmedzili iba na právny základ článku 175. 3 a 174 čo sú ako programové prvky. Musíme ísť teda trošku nadrávať z toho a preto z právneho hľadiska máme dvojitý právny základ a ja osobne si myslím, že je to veľmi zodpovedné a dobre to reaguje na potrebu jednotlivých sektorov kde teda zo strany členských štátov môžu vystať rôzne potreby. Ja by som tiež ešte chcela vyjasniť niekoľko bodov. Nová CPR stanovuje nový právny rámec, úplne nový pre štrukturálne fondy a jasne sa tu vyznačuje prepojenie na eh, hospodárskú správu, pretože tu sa v texte uvádza, že bez dobrej ekonomickej správy politiky, ktorá podporí štruktúrálne fondy, nedosiahneme efektívne využitie a účinné využitie týchto e, fondov a preto nedosiahneme ciele štruktúrálnych fondov. Takže to prepojenie tam je a ako povedal kolega, prepojenie aj v zmluve samotnej v článku 175 odsek 1. Tam sa hovorí o tom, že členské štáty by mali kontaktovať e, Eh, hospodárskú politiku tak koordinovať, aby prispela k naplneniu cieľa koheznej politiky. A v tom mi môže pomáhať komisia. Po druhé, neberieme vôbec žiadne peniaze z národných obálok. Neberieme peniaze ani z národných obálok na technickú pomoc. Eh, je to len technická pomoc komisie. A minimálna suma vlastne je z technickej pomoci, ktorú používa komisia, aby pomohla členským štátom pripraviť sa na národné programy a samozrejme na implementáciu, hodnotenie a tak ďalej. Takže peniaze, ktoré e, berieme, sú tak minimálne, že to nebude mať dopad a na implementáciu a dodržiavanie cieľov štrukturálnych fondov. A bez ekonomickej uh, politiky nedosiahnete konkurencieschopnosť, eh, zdravý trh práce. To nedosiahnete, aby ste znížili tie rozdiely medzi členskými štátmi a preto, aby sa úspešne implementovali štruktúrne fondy. Takže ja by som ešte chcela povedať, že podľa mňa to poukazuje na užitočnosť tohto návrhu. Členský štát samotný nám dá e, peniaze z technickej pomoci, aby e, bolo možné kontrolovať v jeho mene, aby sa to dalo urobiť efektívnejšie, aby sme sa vyhli nejakému politickému zasahovaniu v členských štátoch, aby to teda celé bolo efektívnejšie. Čiže dávajú nám vlastné peniaze, čiže nedokazuje to, že aké to je užitočné, že túto prácu robí komisia a preto komisia zo svojej vlastnej technickej pomoci, zo svojich vlastných prostriedkov chce členským štátom pomôcť. A takisto ste poukázali na to, že Grécko a Cyprus, že to boli mimoriadné e, eh, ekonomické podmienky a my chceme predísť tomu, aby sa to zopakovalo v budúcnosti pre ďalšie členské štáty, teda skutočne tieto mimoriadne ekonomické podmienky a chceme im pomôcť vopred. A preto si myslím, že tento bond by sa mal naozaj zobrať do úvahy, aby sme sa nad tým zamysleli. Ďakujem pekne. Eh, from... Ďakujem pekne. Máme tu aj skupinu, ktorá z nás prišla navštíviť z Magdeburgu. Vitajte vo výbore pre zamestnanosť, že ste vlastne prišli už veľmi neskoro, keď zvyčajne je táto, táto miestnosť plná poslancov výboru. Avšak teraz už eh, sme tesne pred záverom našeho dnešného zasadnutia, tak eh, ale aspoň sa snad nadýchate trošku tejto atmosféry. Takže dala by sme ešte slovo na pár minút pánovi Šogorovi, ako budeme ďalej postupovať v tejto diskusii. Ďakujem pekne. To je samozrejme naše prvé stretnutie a my ešte budeme mať stretnutie aj s tieňmi pravodajcami a budeme môcť prediskutovať aj vaše obavy. Pán Pirinsky, ďakujem pekne. Perfect, but then, uh... Predsedajúca, výborne, takže teraz ukončíme túto schôdzu tým, že vy si to vydiskutujete ako spravodajca a tiež spravodajcovia a potom budeme môcť prejsť k diskusii snáď medzi koordinátormi, lebo je jasné, že tá prax, ktor, ktorú tu komentujeme, ktorú chceme ovplyvniť, je, je, je, je to jasné, čo teda chceme ovplyvniť. Takže ďakujem pekne za vaše pripomienky a komentáre a my sme naozaj veľmi intenzívne pracujúci výbor, ktorý sa zaujíma o veci, takže budeme spolupracovať ďalej. Ďakujem pekne. Ďalej posúdenie návrhu stanoviska je 21. augusta až 1. septembra. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. septembra a hlasovanie vo výbore pre zamestnanosť. Je to pravda, čo tu je napísané, hovorí predsedajúca? The, no. Uh, we will have a, uh, a, uh, the voting later, but you heard the consideration of amendments uh, is uh, October 2016. So, uh, Čiže Máme potom čas až do októbra. Máme e, čas na prediskutovať aj tvrdšie otázky. Možno tvrdším obsahom taktiež. E, takže ďakujem pekne za všetky vaše pripomienky, aj za účasť na dnešnom zasadnutí a ďalšia schôdza výboru je 21. júla. jún, 21. jún. Takže ďakujem pekne a pozdravujeme návštevníkov z Magdeburgu. Zvyčajne toto je plne plná miestnosť, množstvom ľudí, ktorí tu zastupujú rôzne politické skupiny a všetky 28 členských štátov. Takže musíte si trošku použiť predstavivosť. The Employment Committee Môžem povedať, že výbor pre zamestnanosť eh, sa venuje otázkam nezamestnanosti, zamestnanosti, <laughs> práv odborov, sociálnou agendou. Tak my sme tu z jedných najtvrdších, najodolnejších výborov v tomto parlamente. Takže ďakujem, že ste prišli medzi nás.